Dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu. V prvom rade bude, budeme hlasovať jednoduchým postupom o správe pána Maštalku. Je to hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Prechádzame k správe pána Albertiniho o dohode medzi EU a Jordánskom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Prechádzame ďalej na správu pána Koka o dohode EÚ a Západo-Africkou hospodárskou a menovou úniou o leteckých službách. O slovo sa hlási predkladateľ pán Kolk. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, v rámci mojej dohody budeme súhlasiť s dohodou, kde ide vlastne o Mm, o dorovnanie mm, alebo vyrovnanie medzi bilaterálnymi dohodami štátov EÚ a štátmi Západoafrickej únie. Takýmto spôsobom vlastne zohľadím, zohľadníme e, právo EÚ, odbúrame byrokraciu a odstránime prekážky k prístupu na trh. Poprosím vás o súhlas, ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi Kokkovi a budeme hlasovať. To je za, proti, zdržali sa, Schválené. Teraz budeme v druhom čítaní skúmať návrh rady o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh. Predkladá pani Štýler. Budeme hlasovať o bloku pozmeňovacích návrhov, čiže blok číslo 1, kto je za. Proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, Čiže schvál... za schválené stanovisko rady, tak ako bolo upravené parlamentom. Ďalej hlasujeme o správe pani Štrifler o Európskom konsenze o humanitárnej pomoci. Nie sú tu pozmeňujúce návrhy, ale je tu dosť ďalších hlasov po pretexte. Čiže odsek 5, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz čas 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Čas 9. Schválená. Ďalej. Čas 13, dvoch, čas teraz, mm, odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o druhej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť je tiež výrazne schválená. Prechádzame k odseku 31. Hlasujeme podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 32. Hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne, schválené. Odsek 33 v troch častiach. Čas číslo 1. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Čas 2. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Teraz odsek 35. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Odsek 39, opäť v dvoch častiach. Časť 1, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Ďalej. Koncerando C v troch častiach. Kto je? Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, Preveríme si elektronicky. Takže druhá časť C. Končím hlasovanie. A táto časť je schválená. Prešlo to jedným hlasom. Časť číslo 3. časti C, kto je za, proti, zdržali sa. Zase si to radšej preveríme. Čiže tá tretia časť otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tretia časť. Schválené desiatimi hlasmi, teda prevahu desiatich hlasov. Ďalej, Gčko v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, celkový návrh, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej prechádzame ku správe pani Savru Témou je polnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Tu tiež nemáme pozmeňujúce návrhy, ale budeme hlasovať o jednotlivých častiach textu. Odsek 8 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa schválené. Deviatka za, proti, zdržali sa schválené. A pardon, to bola časť 3. Teraz prichádzame k odseku 9. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, za, Chcete si preveriť eh, prvú časť odseku 9? Dobre. Preverujeme odsek 9, prvú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené rozdielom 300 hlasov. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať ho odseku 14, opäť v troch častiach. A všetko podľa, hlasovanie podľa mien. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prvá časť schválená. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tretia časť je zamietnutá. Prichádzame odseku 24, dve časti. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, odsek 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 27 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, ktorá je za, proti, zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť odseku 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, odsek 29, vo dvoch častiach. Časť 1, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 30, v dvoch častiach. Časť 1, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 31, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 36 vo dvoch častiach. Časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 45 v dvoch častiach. Časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prvá časť je schválená. Teraz časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť je zamietnutá. Odsek 50 v dvoch častiach. Časť 1. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Čas 2. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Odsek 51 v dvoch častiach. Časť 1. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Čas 2. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Ďalej preambula P kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A táto preambula Je to prijaté, je to schválené. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí nech sa páči, dávam vám slovo. Ehm, máme problém, pán predseda, pretože naše dve zariadenia nefungovali. No. Dobre, tak eh, takto, ak dovolíte. Pokiaľ ide o hlasovanie o preambule P, je tu nerozhodný stav. Ak by došlo k modifikácii textu, tak vlastne by bol text zamietnutý. Ale tu nehovoríme o pozmeňovacom návrhu, ale hovoríme o samotnom texte ako takom. A preto má príslušné zložky informovali o tom, že v takomto prípade, ak dôjde k rovnosti hlasov, to znamená, že e, potom je text prijatý. Čiže tento text je prijatý, schválený. A teraz budeme hlasovať celkovo o tomto dokumente. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz pristúpime ku odôvodneniu, respektíve vysvetľovaniu hlasov a hlasovania. Začíname